Voty. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej správa Helmuta Šulca o celnom zaobchádzaní s tovarom pôvodom z Ekvádoru. Opäť je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Správa je prijatá. Pokračujeme s re- správou mobilizácia rezervy na neprevídané udalosti v roku 2014. Ehm, otváram hlasovanie. Menovité. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania schválená. Správa DEPRE k návrhu opravného rozpočtu číslo 3 2014, príjmy z pokudu, rokových platieb, náhrada plátok a tak ďalej. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Správa schválená. Ďalej eh, na správa DEPRE, návrh opravného rozpočtu číslo 4 2014. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválená. Správa Patricia Šunlin, mobilizácia Fondu Solidarity EU, záplavy v Taliansku, zemetrasenie v Grécku, Poladovica v Slovensku, Poladovica záplavy v Chorvátsku. Um, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Správa prijatá správa DEPRE, opravného rozpočtu 5 2014, eh, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Práva prijatá. Správa DEPRE, návrh opravného rozpočtu 6 2014, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Správa bola prijatá. Správa Fernández, mobilizácia Fondu Solidarity EÚ, pôvodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku. Otváram menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Správa bola schválená. Správa DEPRE k návrhu opravného rozpočtu 7 2014. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Správa bola prijatá. Správa DEPRE, návrh opravného rozpočtu číslo 8 2014, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Správa bola schválená správa DEPRE, Levandovský systém vlastných zdrojov únie, úprava príspevkov jednotlivých členských štátov, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Správa bola prijatá. Správa Muresan, mobilizácia Fondu Solidarity EU, regióny postihnuté katastrofami, hlasovanie menovité. Hlasovanie V. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Dosiahli sme kvalifikovanú väčšinu, takže toto bolo prijaté. Teraz e, správa Guardia Zabal, e, Lubial o mobilizácii nástroja flexibility, financovanie štrukturálnych fondov na Cypre. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, tri petiny e, menovité hlasovanie otváram teraz. Koniec hlasovania. Správa bola prijatá. Dosiahli sme väčšinu, teraz prejdeme k um, novému návrhu rozpočtu Európskej únie, rozpočtu rok 2015 e, kapitola 1, pozmeňujúce návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Druhý pozmeňujúci návrh, toto je menovité hlasovanie, otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Bolo to zamietnuté. Teraz si na číslo 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. na číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je zamietnutý štvorka, kto je, je menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Zamietnutý 5, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté desiatka, kto je za? Kto je kontro? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Jedenáctka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Dvanáctka, kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamietnutý 6, to je menovité hlasovanie, otváram hlasovanie teraz. A votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Zamietnuté 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Osmička, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Zamietnutý. 16. Eh, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 15. To je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnutý. 14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 Teraz e, prejdeme k správe Gadia Zaval o všeobecnom rozpočte EU na rok 2015, e, odsek 1, 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý 6, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Pamietnutý 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pamietnutý 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý pozmeňujúci návrh číslo 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnutý desiatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý 11, v dvoch častiach, prvá časť to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutá. Druhá časť to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutá. 12, kto je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutá. Odsek 5, e, dvojka, kto je za, to je proti, to sa zdržal, odmietnutá. Trojka, kto je za, to je proti, to sa zdržal, Návrh zamietnutý 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 15. odsek 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 16. Kto je za?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 zamietnuté. 25, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 26, kto je za, To je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Cek 15, návrh 23, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Teraz odsek 15, návrh 23, e, návrh 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Chcete overiť? Overíme. La votazione è chiusa. Konec hlasovania. Zamietnutý návrh. 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 29. To je, to je menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Máte faktickú pripomienku, pán Matias? Obrigada, senhor presidente. Eu, de facto, quero fazer um pedido de esclarecimento. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela som chcela niečo tu vysvetliť. Ja som sa dívala na hlasovací zoznam a videla som pozvonujúci návrh 30. E, Vypadol, že sa nám nebude hlasovať. Chcela som sa spýtať, prečo bol e, uvedený za neprípustný, keď e, hlasujeme na vrhu rozpočtu a my chceme riešiť ekonomickú a sociálnu krízu a išlo tu o 7 ktoré by europoslanci venovali a malo sa to týkať aj úradníkov v Európskom parlamente. Ale neviem, prečo to, to bolo nepripustné. Onorevole, questo emendamento è stato presentato già più volte in passato e sempre stato dichiarato. Predseda toto bolo predložené niekoľkokrát aj v minulosti a bolo to opäť odmietnuté ako neprípustné, čiže teraz e, máme 31 e, a menovité hlasovanie. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý 32. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 33, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. C20, 34, kto je za?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 veľkou väčšinou. Pán Artui, predseda výboru pre rozpočet. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja sa teším z hlasovania, ktoré prebehlo, pretože v takomto osobitnom kontexte sme Európskej únii dali taký rozpočet, ktorý potrebuje. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dohode v rámci trialógu. Ďakujem talianskému predsedníctvu, ďakujem pani podpredsedničke komisie, pani Georgieve, ďakujem našim spravodajcom, členom výboru pre rozpočet. Každý z vás, kolegyne, kolegovia, prispel. Ďakujem pekne aj pred Európskeho parlamentu, pretože Práve v jeho mene som predsedal delegácii v zmierovaní. Toto hlasovania vyplývajú tri motivy pozitívu, pozitívne optimizmu, pretože budúci rok sa začne diskusia o revízii väčšného finančného rámca. Ide o to, aby sme zachovali takýmto spôsobom dobré meno a autoritu Európskeho parlamentu. To je prvôvodná radosť. Po druhé, opravný rozpočet sme schválili tak, aby sme tých 315 miliard na investíciách mohli naozaj zmobilizovať. Čaká sa ešte na Montyho skupinu, výsledky jej práce o vlastných zdrojoch a my sa naozaj chceme posledať o to, aby každý z výdavkov, ktoré máme, ktoré urobíme, mal pridanú hodnotu európskej úrovni aby to podporilo rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť. Takže v tomto duchu veselé Vianoce. Ďakujeme pekne, pán Artui. Aj my sa podávame k tomuto vášmu želaniu veselých Vianoc. A aby som to rozšíril ešte aj o nový rok. A teraz rada, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci pani podpredsednička komisie Georgieva, dámy a páni, naozaj stručne chcem povedať, že rada e, s radosťou akceptuje, že ste ako parlament potvrdili výsledok e, trialógu a že rozpočet na budúci rok, ako je opravný rozpočet 2014, e, sú oficiálne týmto krokom prijaté. Dovolte mi, aby som sa aj ja poďakoval Ďakujem pekne hlavne predsedovi výboru pre rozpočet, pánovi Artwimu. Ďakujem pani Gardia Sabal, pani Hormajer, pánovi Depremu, pánovi Levandovskému všetkým spravodajcom. Ďakujem pekne za vašu konštruktivitu počas celého postupu, čo prispelo k tomu, že to bolo korunované úspechom. A ja vám chcem všetkým zaželať pekné sviatky a všetko dobré do nového roka. Ďakujem. Grazie, della Ďakujeme pekne, zástupca rady. Stanovisko radu z 12. decembra tohto roka je teda prijaté. Rozpočet 2015, týmto pádom máme rozpočtový postup e, zakončený podľa e, článku 314 um, e, zmluvy o fungovaní Európskej únie, takže rozpočet na budúci rok máme týmto pádom definitívne schválený. Passiamo alla proposta di risoluzione del... A teraz sa prejdeme k ďalšiemu bodu. Výbor TRAN. Uznesenie o porušení, po porušeniach, takže e, začneme e, prvým e, návrhom. To je trojka, to je jednotka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamieta sa. Chcete to overiť? Zabetnuté to bolo, ale môžeme to overiť, takže hlasujte. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Zamietá sa. Nebude sa, ja dobre vidím. Takže po ječku návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz trojka za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Trojka za, pardon, štvorka, opravme sa predseda, štvorka, štvorka menovite, menovite hlasujte o štvorke. Votazione chiusa. Emendamento je respinto. Emendamento... Koniec hlasovania zamieta sa. Teraz Peťka, znova menovite. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz po MQ 6 menovite hlasujte. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz uznesenie ako celok, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, takže kontrolujeme. La votazione è chiusa. Teraz skončím hlasovanie. Schválené kvalifikovanou väčšinou. Proposta di risoluzione della Commissione per l'ambiente. Teraz návrh z Envy o kvalite benzínu a naftových palív. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Hlasujeme o uznesení ako celku. Menovite, nech sa páči, hlasujte. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. No. Mm, nemáme potrebnú väčšinu. Máme iba 37 hlasov za. 325 poslancov hlasovalo proti, sú tam aj zdržania, čiže nebolo to prijaté. Piano in materia di rigetti nel Mar Baltico, la proposta di risoluzione del gruppo... Dobre,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 No, na tri, menej ako 35 cm a pritom nie je možné vlastne potom ehm, eh, chrániť eh, ryby a chrániť tresku, keď sa vlastne znižuje miera eh, ochrany a nie je možné ani chrániť tým pádom životné prostredie. No a vlastne kvôli tomu, že dochádza znižovaniu populácie tresky v Baltskom mori, tak ešte, k tomu, ešte dochádza aj k tomu, že bude tá, tento druh ryby ešte menej chránený. Grazie, onorevole. Ďakujeme, pán poslanec, takže hlasujeme o celku menovite, potom kvalifikovanú väčšinu. Nech sa páči, hlasujte. La votazione... Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz pokračujeme návrhom Verdy, ale Ide tu o vykonávanie poistenia a zaistenia solventnosť 2. Hlasujeme o celku. Znova potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Nech sa páči menovite. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Respinta. Se... Zamietnuté. Teraz pokračujeme obnovením stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ. Odsek 1, návrh 3, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Odsek 2, štvorka za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Po dvojke 5, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Šestka po 5, k 5, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Sedmička za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Osmička za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 9 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Po C jednotka, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Dčko, návrh 2, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz uznesenie ako celo. kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pokračujeme spoločným uznesením piatich skupín uznanie štátnej suverenity Palestíny. Nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som dlhodobým podporovateľom uznania inej islamskej krajiny a to je Somaliland. 3. septembra tohto roka som napísal Európskej komisii otázku. Počúvajte, pán poslanec, pán poslanec, toto s tým nesúvisí. Poslal som list, bohužiaľ rečník je prerušovaný predsedom, nedá sa tlmočiť. Toto nie je k rokovaciemu poriadku, pán kolega. Nie je to faktická poznámka, čiže budeme pokračovať v hlasovaní. Pokračujeme v hlasovaní, pán kolega. Návrh uznesenia piatich e, politických skupín. Prosím, sadnite si, utište sa. Hlasujeme o uznesení piatich politických skupín. To, čo vy hovoríte, sa netýka rokovacieho poriadku tohto bodu programu. Era una dichiarazione, era una dichiarazione di voto. Qual è il punto dell'ordine? Takto môžete potom povedať vo vysvetlení hlasovania. No, no, no. Colleagues, we may agree on many things, but please, this is a, this is a point. Kolegovia, toto je k rokovaciemu poriadku. Podľa akého článku rokovacieho poriadku, prosím, pýta sa predseda.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 a dostal som od komisie odpoveď, že Európska únia nemá kompetenciu uznať štáty, že to môžu robiť iba členské štáty ako to napríklad urobilo Švédsko. Takže, pán predseda, ja vás prosím ako predsedajúceho, aby ste povedali, že nemáme kompetenciu v tejto oblasti. Dobre, ďakujeme pekne. A teraz prejdeme k hlasovaniu. al voto della proposta di Takže ešte raz spoločnosť z piatich skupín. Mnohí rečníci bez mikrofónu. Máme tu takýto bod na programe, budeme hlasovať o tomto návrhu piatich skupín. Menovite, nech sa páči, hlasujte.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

všetci vnímame dôležitosť tejto témy. Ak dovolíte, chcem sa poďakovať za ten nadstranický prístup u všetkých kolegov, taký prierezový naprieč politickým spektrom. My sme dnes prijali dôležité rozhodnutie. Poprvé chceme riešenie dvoch štátov, chceme demokratický mierový Izrael, ktorý uznajú všetci palestínčania a chceme nezávislú Palestínu, ktorá bude uznaná Izraelom a, Palest- Izraelom a Európou. A ešte druhá vec, kolegy kolegy, ktorú sme dnes vyjadrili, a to, že toto uznanie Palestíny nie je začiat, až koncom toho procesu, čiže nechceme uznať Palestínu hneď, e, bezpodmienečne, ale až na konci rokovaní dôjde k tomuto kroku. Toto je obrovský rozumný pokrok, ktorý sme dneska dosiahli, takže ďakujem. Honorevole Pitella. Pán Pitela. Pán Pitela, nech sa páči. Naozaj stručne. Áno, Dovolte mi, aby som aj ja vyjadril presvedčenie, že ide o historický deň. A aby som povedal, že parlament práve vykonal jedno dôležité hlasovanie, tak aby sa naozaj otvorili rokovania, aby sme vylúčili fundamentalistov a extrémistov, aby sa ste dostali do úzadia. My sme chceli naozaj vyvážené hlasovanie, nie je to uh, víťazstvo jednej konkrétnej skupiny v parlamente, je to víťazstvo celého Európskeho parlamentu, je to víťazstvo mieru. Herr Präsident, auch ich möchte zum Ausdruck bringen, dass meine Fraktion. A ja by som chcela povedať, že aj moja skupina pracovala týždne, mesiace na tomto uznesení. Rozhodli sme sa, prospech silného hlasovania hlasovať za uznanie štátu Palestína. Čiže sme sa rozhodli hlasovať za, napriek tomu, že máme určité ťažkosti s tým, že toto uznanie palestinského štátu je spájané s určitými podmienkami, ktoré je potrebné splniť. To je podľa nás problematické. Nepovažujeme to za dobre. Sme toho názoru, že uznanie štátu Palestína je predpokladom akýchkoľvek mierových rokovaní, že to nie je naopak. Verhofstadt. Teraz pán Verhofstadt. Pán predseda, dovolte mi, aby som sa na úvod poďakoval všetkým, ktorí prispeli k tomuto uzneseniu, k tomu, že získalo takú veľkú väčšinu, viac než 500 poslancov hlasovalo za. Nemyslím si, že by bolo na čase začať vykladať toto uznesenie každý po svojom. Dôležité je to, že tento parlament konečne zaujal stanovisko, a že je to jasný signál svetu vonku, že Európa chce byť súčasťou tejto dôležitej otázky dôležitého procesu. To je prvá vec. A druhá vec. Ďalší význam tohto uznesenia je v tom, že tu je jasný mandát pre pani Morgerini, aby tu pôsobila, pretože toto bolo potrebné. Ďakujem. Ďakujem. Pani Harms, áno, aj ja chcem vystúpiť v mene mojej skupiny a chcem povedať, že to bolo naozaj veľmi napínavé, celý ten postup, kým sme včera schválili kompromis. A keď my ako Európsky parlament chceme dosiahnuť to, že sa niečo povie len symbolicky v tejto otázke, ak chceme dosiahnuť to, čo povedal Guy Verhofstadt, teda že Európa pani eh, Morgerini znova bude dôležitou súčasťou tohto rokovacieho procesu. V takom eh, prípade sa už nemôžeme vrátiť k starej, starej ideologickej konfrontácii. A pán Weber, ja si myslím, že by sme mali hovoriť eh, spoločne tom zmysle, že parlament v najbližších mesiacoch a týždňoch musí stáť naozaj e, zomknuto za pani Mogherini. Ďakujem pekne za hlasovanie. Neotváram rozpravu o tejto téme. Neotvoril som naozaj rozpravu, kolegyne, kolegovia. Hlasovanie je naozaj veľmi významné, preto dostali slovo predsedovia skupiny. Nech sa páči, pán Ferič. Naozaj dávam slovo iba predsedom skupín. Žiadna rozpráva sa nespustila. No, palestínsko-izraelská otázka a naše názory na ňu. O to tu teraz nejde. Ak sme parlamentom, ktorý je hodný tohto mena, tak musíme verieť v pravidlá a v právny štát. Pán kolega tu chcel vystúpiť a kričali tu na neho títo antidemokrati, ktorí kričia aj teraz, keď ja vystupujem. Úplne ste ho ignorovali, pán predseda, ale môj kolega poslal komisii list, kde chcel uznanie alebo neuznanie Somalilandu a bolo mu povedané, že Európska komisia nemá možnosť, nemá kompetenciu ani právo uznať akúkoľvek novú krajinu. Vy ste mali povedať, že toto je nepriateľné, takéto hlasovanie. Takže ja vás znova vyzývam, aby ste to urobili, aby sme zrušili tohto hlasa, pretože my nemôžeme povedať pani Morgerini, aby to tlačila vpred. Európska komisia totiž nemá takúto kompetenciu, nemá takúto právomoc. Pani Kadenbach. Thank you very much. My group... Pán Kalem. No, my sme tiež viedli v našej skupine diskusiu a bez ohľadu na to, aké sú naše osobné názory na uznanie Palestíny, mnohí z nás sú toho názoru, že to nie je úloha Európskeho parlamentu, ale členských štátov, aby uznávali alebo neuznali štát Palestína. My sme už ale hlasovali a musíme si uvedomiť, že ak chceme naozaj dosiahnuť udržateľný dlhodobý mier, že všetky strany v tomto konflikte musia zohrať svoju úlohu. Fatah musí zakočiť s korupciou. Hama musí skončiť s terorizmom a Izraelci a vláda Netanyahu si musí uvedomiť, že je potrebné e, rešpektovať hranice zo 67. a prestať s osídlovaním. Len takto sa dopracujeme k udržateľnému mieru medzi týmito dvomi štátmi. Ďakujem pekne. Nede tu nejaký právny text, ide tu o politický dokument, kde sa vlastne môže apelovať na konanie ostatných členských štátov. Teraz budeme pokračovať ďalej v hlasovaní. Máme tu návrh uznesenia zo strany ALDE, pokiaľ ide o ochranu zamestnancov. Kto je za? To je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz prejdeme k spoločnému uzneseniu troch politických skupín. Pozmenenie 23, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. Odsek 1, ústny pozmenujúci návrh. Pán Damato. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa chcela spýtať kolegov, teda požiadať, aby meno mesta Taranto stiahli z neznenia tohto textu, pretože to je najznečistenejšie mesto v Európe a e, sú tu veľké problémy so zdravím a jednoducho sú tu problémy, ktoré sa riešia momentálne na súde. Je tu elektráreň, ktorá teda na súde musí obhajovať svoju existenciu, takže by sme nemali zvyšovať produktívnu kapacitu tejto centrály a musíme jednoducho pomôcť týmto regiónom. Je niekto proti? Máme zhruba štyridsať poslancov, ktorí sú proti, takže nemôžeme akceptovať tento návrh. Takže dovolte, aby sme pokračovali ďalej. Budeme eh, pokračovať s hlasovaním o pôvodnom pozmeňujúcom návrhu. Prvá časť, kto je za, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa, Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť tohto pozmeňujúceho návrhu. Kto je za? Kto je proti? Zreli sa. Zamietnuté. Tretia časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. si návrh 19, To je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 35, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? zamietnuté. 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňte návrh 36, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 9, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 37, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 38 v dvoch častiach. Menovité hlasovanie. Prvá časť. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Respinta. La seconda parte. Zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 9, pôvodný text v dvoch častiach. Kto je za? To je druhá časť. Ospravedlňujem sa, kto je proti. Kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, prijaté. Odsek 10, pôvodný text, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. si návrh 39, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 12. si návrh 40, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 13, 10, pozmeňujúci návrh za. Proti. Zdržali sa. Musím si to overiť. Otváram hlasovanie.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 Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 18. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa? prijaté. Druhá časť za. Poprosím hlasovať. Proti. Zdržali sa? Prijaté. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Bisogna, bisogna però che tutti i deputati ah, votino perché alzino la mano perché è difficile. Musíte jednoducho zdvíhať ruku, pretože potom je to ťažké vidieť, že a musíme to potom kontrolovať. 18. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, to je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. 23. pozmeňujúci návrh 20, to je za, to je proti, zdržali sa, zamietnuté. 20, 41, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté zžali sa. Prijaté. Pozmejúci na 44. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Odsek 28, pozmeňujúci návrh 6, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 29, dvojka, kto je za? Proti. Zrali sa. Zamietnuté. Overíme si to poriadku. Pozmeňte na číslo 2. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Prijaté. Treba jednoducho hlasovať. Ak nebudete zdvíhať ruky, tak je ťažko to kontrolovať. 18. Otváram hlasovanie menovité. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmete návrh 45, kto je za. Kto je proti? Držali sa? Zamietnuté. Môžeme to teda overiť. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Trojka, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť, ale veľa poslancov nehlasovalo. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmite návrh 17, kto je za? Kto je proti?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 Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 33. Sedmička. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté.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 proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa. 30, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 31. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Zamietnuté. L, prvá, prvý pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa. Musíme to overiť. Pozmeňujúci návrh 1. Otváram hlasovanie. Il voto è chiuso. Končím hlasovanie. Aprovato. Prijaté. Pozmite návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kvečko, pozmeňujúci návrh 33, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. T, 34, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o pozmenenom uznesení za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, ale musím si to overiť. Otváram hlasovanie. Il voto è chiuso. Končím hlasovanie. Prijaté. Passiamo alla proposta di risoluzione della Commissione per le libertà civili, e la giustizia e a teraz prejdeme k návrhu uznesenia, pokiaľ ide o situáciu v stredozemi, odsek 4, kto je za, kto je proti, držali sa,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 Pôvodný text 12. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Jednotka, kto je za, kto je proti. Držali sa. Zamietnuté. Dvojka. Za, Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmite návrh číslo 2, kto je za, kto je proti, držali sa, zamietnuté. Pozmite návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Štvorka, kto je za? Kto je proti? Držali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozmenenej. Kto je za? Kto je proti? Držali sa? Prijaté. Grazie. Adesso cominciamo con la mia collega Riva. Ah, beh.